účinkom od 8. januára 2015. Pani Waltman e, nastupuje na miesto e, pani Waltman a pani Bosuit na e, miesto kolegu ideho v súlade s článkom upravujúcim voľby do Európskeho parlamentu. Parlament berie na vedomie menovanie oboch uvedených dám k tomuto dátumu. Vítam naše dve pani kolegyne a upozorňujem